tomuto rozhodnutiu do dvoch týždňov. A v stredu bolo podpísaných spolu 24 e, právnych aktov, ktoré budú zverejnené počas, e, alebo zapisníci z tohto zasa